Týmto sa dostávame správe Kilonen. Milé kolegyne, kolegovia, mnoho vecí sa deje vždy prvý raz. Dnes do poludnia som už ráno dostal telefonáty k tomuto hlasovaniu. Videl som vás. Ráno mi už volali a môžem povedať, že som tu autom, chcel som odísť zajtra, ja mám čas celého sveta. Chcem vám tiež povedať, že je tu tá možnosť cez rokovací poriadok, že sa e, hlasovanie zlučí do blokov. To je prácou príslušných služieb, aby pripravili takéto blokové hlasovanie. Ja viem, že sú tu rôzne názory na to, Takže najprv navrhnem, aby sme najprv začali hlasovať a potom sa vás po určitom čase spýtam, či chcete hlasovať o každom jednotlivom návrhu, alebo či prejdeme na e, blokové hlasovanie. Pani kolegyňa, k rokovacím poriadku. Ďakujem veľmi pekne, e, vážený pán predseda. Otázka E, nesúvisí s časom. Problém skôr je v tom, že my máme dobrý akt, kvalitný akt po hlasovaní a my dnes riešime to, že pozmeňovacie návrhy sú zoskupené podľa mien ich autorov a to môže znamenať, že výsledný právny akt nebude dobrý pre malé a stredne veľké firmy, pre zamestnanosť, pre nás, pretože sa z, náš, z nás môže stať e, um, z parlamentu uh, sa e, sta, uh, parlament ho vyjde na výsmek za to, že nevedel pripraviť svoj hlasovací zoznam. Dobre, takže vedeli by sme spracovať kvalitný uh, hlasovací zoznam pre Štrasburskú plenárku, takže by som poprosil a apeloval na vás všetkých, aby ste podporili túto žiadosť. Herr Kollege Svotovský. Pán kolega pán predseda. V mene EKR by som týmto chcel navrhnúť odloženie e, tohto hlasovania e, z toho dôvodu, že navrhované Navrhovaný postup je v rozpore s článkom, s článkom 174 odsek 2 a tiež 174 odsek 8 našich, e, našho rokovacieho poriadku. Tu máme dva vzájomne sa vylúčujúce scenáre. Na jednej strane máme identické pozmeňovacie návrhy, ktoré sú zoskupené v rôznych blokoch. My o nich budeme hlasovať v rozpore s článkom 174 odsek 9 um, rokovacieho poriadku a minimálne 4 takéto prípady som identifikoval ja. Tieto bloky uh, pozmeňovacích návrhov totiž uh, sú založené na um, mene toho, kto pozmeňovací návrh navrhuje, než uh, podľa typu pozmeňovacieho návrhu, čo je v rozpore s, obvyklou praxou v tomto parlamente a e, preto je možné, že takýmto postupom e, že takýto postup možno považovať za manipulatívny a potom môžem, možno skončíme až na súde. Takže preto by som chcel e, apelovať na vás. Aby... Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Bol by som veľmi rád, keby ste nečítali len svoje vyhlásenia, ale počúvali aj to, čo hovorím. Ja som povedal, že začneme hlasovať návrh po návrhu. Kolegyňa predtým požiadala ešte raz o odloženie hlasovania. Ja tu nechcem nikoho potláčať, takže budeme hlasovať o tomto návrhu. Včera sme už o tom hlasovali, odhlasujeme to znovu. Kto je za odloženie na neskôr? Kto je proti? Preveríme si to. Otváram elektronické hlasovanie. Odhlasovali všetci? Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Takže návrh 629 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 630, pardon, najprv 691, 7, 645, 691, 751. To musíme urobiť najprv menovité hlasovanie. Čiže 645, 691, 7501 hlasovanie menovité odhlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Takže 629 za, proti, zdržali sa zamietnuté 630 za. Milé kolegyne, kolegovia, viete presne, že vždy plním takéto žiadosti o preverenie hlasovania. Aj nespravím všetko preto, aby sme zachovali a chránili parlamentarizmus, ale spravím všetko preto, aby som zabránil obštrukciám pri hlasovaní. Takže najprv si to preveríme. E, začíname hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Odhlasovali všetci. Končím hlasovanie. Abgelehnt. Zamietnuté. Prosím, uvedomte si, že ide o dvojtretinovú väčšinu. Ešte raz vyhoviem žiadostiam o overenie, ale ak bude to hlasovanie naozaj zretelné, už to nebudeme overovať. 630, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Overujeme 630. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Hlasovali ste všetci, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 631 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 632. Overujeme 631. Už tretí návrh overujeme, nech sa páči, hlasujte.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 ja neby, nesúhlasím s tým, aby sme za každým eh, to overovali. Môžeme automaticky hlasovať elektronicky. Ak dovolíte, pani Grapiny, ja o tom rozhodnem. 632, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 633 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 634 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 635 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 618 za. Proti? zdržali sa zamietnuté 619 za, proti, zdržali sa zamietnuté 620 za, proti, zdržali sa zamietnuté 621 za, proti, zdržali sa zamietnuté 622 za, proti, zdržali sa zamietnuté 623 za, proti, zdržali sa zamietnuté 624 za, proti, zdržali sa zamietnuté 625 za, proti, zdržali sa zamietnuté 626 za, proti, zdržali sa zamietnuté 627 za, proti, zdržali sa zamietnuté 628 za, proti, zdržali sa zamietnuté 636 za, proti, zdržali sa zamietnuté 637 za, proti, zdržali sa zamietnuté 638 za, proti, zdržali sa zamietnuté 639 za, proti zdržali sa zamietnuté 640 za, proti zdržali sa zamietnuté 641 za, proti zdržali sa zamietnuté 642 za, proti zdržali sa zamietnuté 643 za, proti zdržali sa zamietnuté 644 za, proti zdržali sa zamietnuté. Tento prvý blok sme tým pádom absolvovali. Máme 1100 pozmiacich návrhov, teraz nasleduje druhý blok. Aj to musíme hlasovať jednotlivo, keďže bolo požiadané o menovité 763. O tomto návrhu hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. 292. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 293 za, proti, zdržali sa zamietnuté 294 za, proti, zdržali sa zamietnuté 295. Hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, prosím, koniec hlasovania. Zamietnuté. 296 hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 297. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 298 za, proti zdržali sa zamietnuté 299 za, proti zdržali sa zamietnuté 300. Hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Konec hlasovania. Zamietnuté 301 za, proti zdržali sa zamietnuté 302 za, proti zdržali sa zamietnuté 303 za, proti zdržali sa zamietnuté 304 za, proti zdržali sa zamietnuté 222 za, proti zdržali sa zamietnuté 223 za, proti zdržali sa zamietnuté 224 za, proti zdržali sa zamietnuté 225 za, proti zdržali sa zamietnuté 226 za, proti zdržali sa zamietnuté 227 za, proti, zdržali sa zamietnuté 228 za, proti, zdržali sa zamietnuté 229 za, proti, zdržali sa zamietnuté 230 za, proti, zdržali sa zamietnuté 231 za, proti, zdržali sa zamietnuté 232 za, proti, zdržali sa zamietnuté 233 za, proti, zdržali sa zamietnuté 234 za, proti, zdržali sa zamietnuté 235 za, proti, zdržali sa zamietnuté 236 za, proti, zdržali sa zamietnuté 237 za, proti, zdržali sa zamietnuté 238 za, proti, zdržali sa zamietnuté 239 za, proti, zdržali sa zamietnuté 240 za, proti, zdržali sa zamietnuté 241 za, proti zdržali sa zamietnuté 242 za, proti zdržali sa zamietnuté 243 za, proti zdržali sa zamietnuté 244 za, proti zdržali sa zamietnuté 245 za, proti zdržali sa zamietnuté 246 za, proti zdržali sa zamietnuté 247 za, proti zdržali sa zamietnuté 248 za, proti zdržali sa zamietnuté 249 za, proti, zdržali sa zamietnuté 250 za, proti, zdržali sa zamietnuté 251 za, proti, zdržali sa zamietnuté 252 za, proti, zdržali sa zamietnuté 253 za, proti, zdržali sa zamietnuté 254 za, proti, zdržali sa zamietnuté 255 za, proti, zdržali sa zamietnuté 256 za, proti, zdržali sa zamietnuté 257 za, proti, zdržali sa zamietnuté 258 za, proti, zdržali sa zamietnuté 259 za, proti, zdržali sa zamietnuté 260 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kolegyne, kolegovia. Arg viel schneller kann ich nicht už to rýchlejšie nejde, ani u mňa, ani u vás, ani u tlmočníkov to už rýchlejšie nejde. Ja som to pozorne sledoval, máme väčšinové hlasovania zhruba v pomere 150 hlasovej väčšiny až k dvojtretinovej väčšine. Preto sa pýtam, či by sme predsa len nemohli k týmto blokom naozaj pristúpiť, tak ako boli navrhnuté. lassen Sie uns zwei, drei Minuten Zeit in diese Frage. In Takže povenujeme sa tejto otázke 2-3 minúty. Kolega Marinescu. Dear colleague, dear vice president, I come back to the request of... Vážení kolegovia, o tom, o čom teraz hlasujeme, my nehlasujeme o obsahu, my hlasujeme o akejsi periférnych krajinách versus ostatných krajinách. Samozrejme, výsledok je ten istý zopakujme hlasovanie o obsahu. Článok, ocek po oceku a článok po článku, pretože takto nemá Európsky parlament hlasovať. hlasovať po blokoch, jediný dôvod, prečo hlasujú, chceme hlasovať po blokoch, je preto, že skupina poslancov navrhla pozmenujúce návrhy. V jednom bloku sú pozmenujúce návrhy k článku 4, článku 9, článku 12 bez akéhokoľvek vzájomného prepojenia hovoríme o čase jazdy, o veku vodiča, o parkovaní, bez toho, aby tam bol akýkoľvek súvis medzi týmito pozmeňujúcimi návrhmi. Teda to nejde podľa žiadneho pravidla parlamentu. Prepačte, ale toto je situácia, toto je chaos, ktorý vytvorili pracovníci v parlamente. Ďakujem. Vážený pán Marinescu, všetko, čo ste predniesli, e, sme si vypočuli. V tej poslednej vete vám však nemôžem dať pravdu a veľmi rázne to odmietam, pán Lamberts. Vážený pán predseda, rozumiem, počujem pán Marinesku, že sme e, dali do skupiny pozmenujúce návrhy podľa autorov. Možno je to pravda, ale práve o to ide, že tie bloky podľa mňa pozostávajú E, e, stávajú na politickej logike. Inak povedané, rôzne skupiny ľudí, ktoré to žiadali, to spravili s takou holistickou víziou tu Samozrejme pospájali rôzne e, články dohromady, ale politicky koherentným spôsobom. Takže tie bloky sú politicky koherentné a má zmysel podľa nich hlasovať. Takže dali sme priestor dvom názorom, tie sme si vypočuli. Ja sám sa domnievam, vážny pán Marinesku, že v parlamente sa môžeme zosmiešniť rôznymi spôsobmi. Môžeme sa zosmiešniť tak, že budeme hlasovať v bloku, ale môžeme sa zosmiešniť aj tak, že budeme tak postupovať ako doteraz. Ide tu o e, to, aby sme našli nejaké vecné, praktické riešenie. A to praktické riešenie spočíva v tom, aby sme tú prípravnú prácu, ktorá sa vykonala vo výbore, zohľadnili. Preto sa domnievam, že by som sa teda vo svojom názore priklonil skôr ku kolegovi Lambertsovi. Máme možnosť eh, podľa pravidla 178 rokovacieho poriadku budovať bloky. Eh, dali sme teda priestor eh, dvom názorom. Teraz dám slovo pánu Korbetovi, ktorý je zodpovedný za tieto otázky, čo sa týka rokovacieho poriadku. Nech sa páči. Áno, ja môžem potvrdiť, pán predseda, že som pripravil tento konkrétny článok v našom rokovacom poriadku. Už tam je niekoľko rokov a je špecificky určený na to, aby riešil práve takéto typy situácií, kedy máme obrovský počet pozmenujúcich návrhov, ale kedy je možné ich zoskupiť takým spôsobom, ako to pán Lambert popísal, alebo iným spôsobom, ale zmysluplným spôsobom, tak aby parlament mohol odviesť svoju robotu zároveň a rešpektovať názory poslancov, predložiť svoje názory a hlasovať o nich. Dáva zmysel zoskupiť pozmenujúce návrhy takýmto spôsobom, čo nám umožní efektívne, účinne pracovať bez toho, aby nejaký poslanec stratil svoje právo na predloženie pozmenujúceho návrhu. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán kolega Korbet. Nebudeme už e, môcť dať priestor žiadnym ďalším vyjadreniam. K rokovaciemu poriadku máme e, vypočuté dva názory a jedno vysvetlenie. Ja by som o tom mohol rozhodnúť sám. Už som naznačil, že by som sa priklonil skôr k názoru pána Lamberca v jeho hodnotení, ale pýtam sa vás, či súhlasíte s tým, aby sme pokračovali v hlasovaní v blokoch. Kto podporuje takýto prístup, aby sme hlasovali v blokoch? Kto je proti? To si overíme. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Ak ste všetci hlasovali, môžeme hlasovanie uzavrieť. Bolo to prijaté. Drei Viertel Mehrheit, wenn ich trojštvrtinovou väčšinou, ak som to správne vypočítal na rýchlo v hlave. Takže pokračujeme so zvyškom bloku B od návrhu 261 až návrhu 332. Kto je za? Proti? Držali sa? Zamietnuté. Ďalej. Overíme si to. Nech sa páči, tom hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Koniec hlasovania. Zamietnuté. Dvojtretinovou väčšinou ďalej blok C. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Blok D. Der Kollege hinten hat Kolega vzadu sa hlásil prvý k rokovaciemu poriadku. Spomente prosím, ku ktorému článku rokovacieho poriadku sa chcete vyjadriť. Ja si odvoľujem do tego, že nie hovorím o tom, že nemôžem takýmto spôsobom hlasovať, pretože v jednotlivých pozmeňovacích návrhoch hlasujem rôzne, čiže nemôžem hlasovať celkovo za alebo celkovo proti, čiže ja v tejto chvíli nemôžem pracovať. Nie som schopný takto hlasovať, v tejto chvíli mi odoberáte právo hlasovania. Herr Kollege Jurek. Pán kolega Jurek. Pán predseda, ja som hlasoval proti hlasovaniu v blokoch ale pokiaľ sme dospeli k takémuto rozhodnutiu, pretože pokiaľ v bloku sú hlasovanie po menách, tak by sa malo o celom bloku hlasovať podľa mien. To nemôžeme predsa ignorovať. Nemôžeme hlasovať anonymne v situácii, kedy sme e, parlament zaviazali do toho, že sa bude hlasovať podľa mien. Ďakujem. Pán kolega Jurek, neviem, prečo sa stiažujete. Doposiaľ sme nehlasovali o žiadnom bloku, kde by bolo menovité hlasovanie a ja som vám práve chcel navrhnúť, aby sme o bloku D hlasovali celkovo menovite. Otváram hlasovanie týmto. Ak ste všetci hlasovali? Konec hlasovania. Abgelehnt. Zamietnuté. Ďalej bloku E máme tiež menovité hlasovanie, preto budeme hlasovať o celom bloku menovite. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Die abstimme... Konec hlasovania. Zamietnuté. Blok F. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Ak ste všetci hlasovali, môžeme. Die Abstimmung ist geschlossen. Hlasovanie ukončiť. Prijaté. So, damit sind die Blöcke H bis... Týmto bloky H až K sú e, bezpredmetné. Prejdeme teraz k záverečnému hlasovaniu. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. so geändert. Haben alle abgestimmt? Ak ste všetci hlasovali, môžeme hlasovanie uzavrieť. Angenommen. Prijaté. Opozorujem, že aj blok, blok, blok G bol bezpredmetný tým, že sme prijali ten blok predtým. Ďalej správa Van de Kamp je nasledujúca. Najskôr 307, 423, tie sú rovnaké. Menovite hlasujeme, otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt. Konec hlasovania. Zamietnuté. Sú námietky voči tomu, aby sme opäť postupovali v blokoch? Ďakujem pekne. Bolo by možné, keď už postupujeme v blokoch, aby každé hlasovanie prebehlo elektronicky, nie len tie, kde sú jednotlivé elektronické hlasovania. Áno, môžeme takto postupovať. Dobre, takže blok A. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Koniec hlasovania. Zamietnuté. Blok B. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Ak ste všetci hlasovali. Teraz. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Blok C. Otváram hlasovanie. Ak ste všetci hlasovali, tak môžem hlasovanie ukončiť za Zamietnuté. Blok D. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung. Konec hlasovania. Zamietnuté. Blok E. Otváram hlasovanie. Ak ste všetci hlasovali, môžeme hlasovanie ukončiť. Zamietnuté blok F. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. ste všetci hlasovali. Môžeme hlasovanie uzatvoriť. Prijaté. Tým pádom sme eh, hlasovali tak, že body G až H sú bezpredmetné. Teraz budem hlasovať o celom návrhu. V takto pozmenenom znení hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz správa RTUK. Najskôr e, návrhy 290-308 hlasujeme menovite. Ide o dva identické návrhy. Ak ste všetci hlasovali, môžeme hlasovanie uzatvoriť. Zamietnuté. Blok A. Kolega Zdechovský, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci. Vážený pán predseda, podľa článku 182a vznášam námietku proti hlasovaniu a proti vedeniu tohto hlasovania z dôvodov, ktoré vám pošlem, aby ste na predsedníctve Európskeho parlamentu o tom rozhodli. Myslím si, že došlo k porušeniu niekoľkých ustanovení zasadacieho rokovacieho poriadku počas tohto hlasovania. A chcel by som vás poprosiť, aby ste sa k týmto mojim námietkam písomne vyjadrili. Ďakujem. Ďakujem. to sme vzali na vedomie. Blok A a hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej blok B. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Blok C. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Blok D. Hlasujeme menovito. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Blok E. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Ak ste všetci hlasovali, môžeme hlasovanie uzatvoriť týmto. Prijaté. Tým pádom bloky F až G sú bezpredmetné. teda nehlasuje sa o nich a sú už pokryté. Teraz záverečné hlasovanie. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Tým pádom vo všetkých troch správach, o ktorých sme hlasovali, bolo uzavreté prvé čítanie ďalej správa